So, meine sehr verehrten... Vážené dámy a páni, kolegovia, museli sme chvíľu čakať, aby sme dosiahli uznašania schopnosť, ale som rád, že ste teraz v dostatočnom počte prítomní a môžeme začať. Všetkých vás srdečne vítam, najmä vítam medzi nami troch zástupcov polského predsedníctva rady ktorí na záver polského predsedníctva ešte k nám prehovoria. Je to pán Cielok, zástupca ministra spravodlivosti. Ďalej vítam pána Skunu z, z ministerstva zahraničných vecí, štátneho tajomníka a pána Urbanského a začneme hneď s programom, prvnež prejdeme k výmene názorov s predsedníctvom rady. Najskôr k programu. Body 16, 17 a 22 sa odkladajú, bod 24 sa prerokuje pred bodom 18. Inak z mojej strany nemám žiadne ďalšie informácie, ešte sa pozriem, predsa len tu niečo je. Shares Advancements dnes nebude k dispozícii bulharské tlmočenie z technických dôvodov zrejme nie je k dispozícii. A myslím si, že to je všetko zo známení predsedajúceho. Potom tu máme program. A pokiaľ nie sú žiadne námietky, tak predpokladám, že je takto schválený a dostávame sa k bodu 4 a navrhujem, že najskôr udelím slovo pánovi Čialokovi. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, vážení prítomní, je pre mňa veľkou cťou a veľkým potešením, že v mene polskej vlády e, môžem dnes osobne vysloviť svoju vďaku vám všetkým za spoluprácu v uplynulých šiestich mesiacoch. Toto bolo prvé predsedníctvo Polska v Rade Európskej únie a e, bolo spojené aj s novou zmluvnou realitou a, prečo sa, a preto sa vkladali zo strany občanov a partnerov v Európskej únii veľké očakávania do tohto predsedníctva. E, táto doba nám nepriniesla malé výzvy. Za týchto 6 mesiacov sme pravidelne spolupracovali s e, právnym výborom e, Európskeho parlamentu a e, mali sme veľkú podporu pri realizácii úloh predsedníctva. Za to vám chcem srdečne poďakovať. Teraz k výsledkom polského predsedníctva rady. V oblasti občianského práva a obchodného práva by som predovšetkým chcel zdôrazniť, že práce na jednotlivých projektoch pre nás boli dôležité v tom zmysle, že sme chceli ukázať, že Európska únia je zodpovedná, že čelí výzvam E, s ktorými sa musíme vyrovnať v ťažkých časoch krízy. Chceli sme ukázať, že Únia dokáže riešiť každodenné problémy svojich občanov, že vie príjmať riešenia aj v oblasti spravodlivosti. A toto je možnosť, tak povediac, vytvárať európske povedomie. Za posledné mesiace predsedníctva sme sa veľmi usilovali pri práci na nariadení o európskom e, dedičskom osvedčení. Poznáme túto záležitosť, je to iniciatíva s veľkým významom pre občanov Európskej únie. Ide tu o voľný pohyb občanov bez ohľadu na hranice. Častejšie ako predtým sa občania rozhodujú žiť v inom štáte Európskej únie a nie zostať vo svojom pôvodnom štáte. Sťahujú sa s rodinami do iných krajín a chcú tam aj zostať. E, všetci vieme o skutočnosti, že je to spojené s možnými otázkami dedičstva a pozostalosti a preto je dôležité, aby sme túto záležitosť vyjasnili ohľadne pozostalosti a dedičstva v celej Európskej únii prijatie smerodajných zásad jedno detičstvo, jedno právo, jeden súd, jedno konanie, toto všetko nás privádza bližšie k realizácii tohto cieľa. A preto mám potešenie, že môžem povedať, že minulý týždeň na schôdzi Rady ministrov spravodlivosti došlo ku všeobecnej zhode ohľadne textu tohto nariadenia s výnimkou dvoch otázok, e, na ktorých sa ešte nepodarilo, ku ktorým sa ešte nepodarilo v rade nájsť riešenie. Týka sa to správy pozostalosti a je tu potom ešte otázka darov počas života. a tzv. klobek. Zdá sa, že je to tak, že počas dánskeho predsedníctva už bude možné ešte tu v týchto zvyšných otázkach nájsť e, riešenie. Paralelne s prácou rady sme po celý čas viedli neformálny dialog s právnym výborom ohľadne tohto návrhu nariadenia. Najmä by som tu chcel srdečne poďakovať Kurtovi Lechnerovi, správodajcovi, za jeho veľkú angažovanosť pri dialogu ohľadne týchto prác k tej uvedenej téme. Vďaka našej spolupráci sa podarilo dohodnúť na texte a schváliť ho v rade a vo veľkej časti e, sa tento text shoduje s návrhmi výboru Júri. Obzvlášť tu môžeme zaznamenať zhodu, ktorá nastala už vlastne v prvom čítaní medzi radou a parlamentom. Budeme podporovať dánske predsedníctvo pri všetkých činnostiach, ktoré budú zamerané na dokončenie týchto prác a takisto aj pri rokovaniach, ktoré teraz ešte oficiálne parlament povedie. Vsádzame na rýchle ukončenie týchto prác. veľmi dôležité pre polské predsedníctvo rady. Takisto bol návrh o preskúmaní Bruselu 1. Aj v tomto prípade sa paralelne s prácami v rade viedol intenzívny dialog a aj to prinieslo ovocie aj tento neformálny dialog s e, výborom Júri v parlamente. Tu ďakujem Tadeušovi Cievkovi, spravodajcovi k tejto téme a ďakujem mu za jeho angažovanosť a za podporu, ktorú poskytoval polskému predsedníctvu rady. Takisto som rád, že aj v tomto prípade na poslednej schôdzi rady bolo možné e, dosiahnuť tu veľký pokrok pri práci na tomto nariadení. Minulý týždeň rada prijala politické usmernenia pre ďalšie práce. To obsahuje aj rozhodnutie k zrušeniu konania exekvátora. Toto bola veľmi dôležitá otázka pri tomto prepracovanom návrhu. Vďaka riešeniu, ktoré sme predložili, si veriteľia ušetria čas a náklady, pretože tá, toto vyhlásenie vykonateľnosti už nebude potrebné a to sa postará o lepšiu ochranu a lepšie dodržiavanie práva. S veľkou spokojnosťou môžeme tiež konštatovať, že návrh polského predsedníctva bol akceptovaný, a to jednohlasne, všetkými členskými štátmi a aj Európskou komisiou. Viem, že toto e, stanovisko sa blíži k stanovisku výboru pre právne záležitosti a nemám obavy z toho, že by tento vypracovaný kompromis dobre neposlúžil e, nášmu obyvateľstvu. Verím, že naši nasledovníci v dialogu s Európskym parlamentom onedlho takisto dosiahnu takéto optimálne riešenia, ako sa to podarilo nám pri preskúmavaní nariadenia Brusel 1. jeden zo zámerov, e, ktorý obzvlášť ležal na srdci polskému predsedníctvu, bol návrh nariadenia o spoločnom európskom kúpnom práve. E, v otváracom prejave minister spravodlivosti Krištof Klietkovský e, vyjadril v parlamente záujem na tomto riešení. Predsedníctvo bolo toho názoru, že návrh alternatívnej metódy regulácie pri cezhraničnom predaji na európskej úrovni e, bude obzvlášť výhodný za súčasnej hospodárskej situácie Európskej únie. Ďakujem za podporu, ktorú sme dostali od začiatku v tejto otázke od e, parlamentu. Obzvlášť tu myslím na rozhodnutie Európskeho parlamentu z apríla, ešte za maďarského predsedníctva, a toto podľa môjho názoru bol veľmi dôležitý modul a to viedlo k tomu, že práce na projekte mohli pokračovať. A Európskej komisii to uľahčilo podanie návrhu e, na jeseň tohto roku. To znamená, že už v júli, teda začiatkom predsedníctva, e, sme mohli viesť prvú diskusiu s členskými štátmi pri, na neformálnej rade ministrov v Sopote v Polsku. E, veľkú vďaku by som tu chcel vysloviť aj poslankyni pani Volis za jej neprerušenú podporu v oblasti tejto spomínanej iniciatívy počas konferencie predsedníctva k budúcnosti e, zmluvného práva. E, toto bolo vo Varšave v novembri a na konferencii sme mali aj potešenie uvítať pána Léneho. On bol našim najdôležitejším partnerom tu v Európskom parlamente a veľa sme diskutovali o predpokladoch tohto návrhu za polského predsedníctva. Sme si však vedomi aj tej skutočnosti, že návrh európskeho zmluvného práva je mimoriadne inovatívny a e, že prináša so sebou veci, ktoré predstavujú veľké výzvy. Myslíme si, že nasledujúce predsedníctvo bude e, pokračovať v tejto práci a že Európsky parlament aj naďalej bude poskytovať e, veľkú podporu v tomto procese. Som rád e, aj tomu, že na e, minulom zasadnutí Rady k otázkam hospodárskej súťaže štáty jednohlasne schválili spoločný prístup ohľadne prepojenia e, z obchodných registrov. Prijatie tohto všeobecného prístupu radov je výsledkom veľmi rýchlych rokovaní a ukazuje to, aké boli práce, ktoré sme robili za posledné mesiace intenzívne. Som presvedčený, že vytvorenie spoločnej platformy pre informácie a komunikáciu pre centrálne obchodné registre bude dobrý pre implementáciu a pre cezhraničný obchod na spoločnom trhu. Dúfam, že rada dokáže toto rýchlo dať do súladu s európskymi pravidlami, pretože tu sa už veľma, veľmi veľa vecí aproximovalo a prvá schôdza k tejto záležitosti sa uskutoční už zajtra. Polské predsedníctvo takisto e, systematicky pracovalo na návrhoch k otázke e, práva ohľadne bezpodielového vlastníctva manželov a v partnerstvách. Boli tri schôdze k tomuto a prvá diskusia expertov k obom návrhom. Teda prvá tzv. analýza textu. Ďalej sa podarilo realizovať práce na návrhu nariadenia o vzájomnom uznávaní právnej ochrany v občanských záležitostiach. Minulý týždeň pracovná skupina absolvovala prvé kolo diskusí k tomuto textu. Viem, že e, výbor pre právne záležitosti takisto dával stanovisko ohľadne návrhu minimálnych štandardov v oblasti prístupu k eh, advokátom. Eh, s týmto návrhom sa momentálne zaoberá výbor LIBE. Tiež by som vás chcel informovať, vážené dámy a páni, o tom, že eh, v pracovnej skupine prebiehajú práce k tomuto návrhu smernice predsedníctvo realizovalo k tomuto návrhu diskusie a v mnohých otázkach sa nám aj podarilo sa dohodnúť. Napríklad e, pri podmienkach pre uznávanie ochrany ohľadne násilia alebo ohľadne kontaktov e, s obeťami alebo aj o ochrane ohrozených osôb. Na e, minulom zasadnutí ministrov, e, na Rade ministrov minulý týždeň sme takisto prezentovali výsledky rokovaní. Tieto výsledky teraz majú byť východiskom pre dánske predsedníctvo na to, aby mohlo ďalej pracovať na tomto návrhu. Teraz sa dostávam k výsledkom polského predsedníctva v oblasti ochrany duševného vlastníctva a autorských práv. Tu by som predovšetkým chcel poďakovať za prácu vykonanú vo výbore na nariadení ohľadne úradu harmonizácie spoločného trhu a takisto za práce ohľadne duševného vlastníctva a príslušnej agentúry, respektíve by som chcel aj poukázať na práce polského predsedníctva v tejto záležitosti. Obzvlášť by som chcel poďakovať spravodajcom Antoniovi Masipidalgovi za dosiahnutie kompromisu v rámci výboru a aj v, trialogu, v dialogu s radou. Dúfam, že pri dnešnom trialógu bude možné sa dohodnúť medzi parlamentom a radou a že sa tu e, podarí schváliť príslušný text nariadenia. A dúfam, že otázky duševného vlastníctva potom budú vyhovujúcim spôsobom vyriešené. Polské predsedníctvo takisto začalo práce a diskusie v rade aj pokročili ohľadne návrhu smernice ohľadne príslušného e, využívania osirotených diel. Vieme, že táto téma je veľmi závažná a Európska únia by mala podniknúť príslušné kroky na to, aby sa tieto diela vyhovujúcim spôsobom chránili a aby bolo možné zverejňovanie takýchto diel na internete a aby mohli aj knižnice a archívy s nimi pracovať. Odliadnúc od toho, v Rade existuje rozhodnutie ohľadne obchodných dohovorov, čo sa týka boja proti falzifikátom a e, pirátským produktom. Tu sa tiež Rada a parlament e, dohodli. Vážené dámy a páni, som presvedčený, že to, čo sme spoločne dosiahli, jasne ukázalo, že Európska únia existuje nie pre politikov, ale pre potreby občanov a podnikov. Ďakujem vám za podporu, za pomoc a za vašu dôveru. My verím v to, že doterajšia vynikajúca spolupráca bude ďalej pokračovať aj za dánskeho predsedníctva a v rámci tria s Dánskom a s Cyprom. Som pripravený odpovedať na vaše otázky ohľadne záležitosti duševného vlastníctva. Dario Šurbaňský z Ministerstva kultúry ma pritom podporí. Pre ostatné otázky, ktoré by vám zaujímali, ktoré by vás zaujímali v tomto výbore, si myslím, že myslím tu napríklad to kúpne, respektíve zmluvné právo. So súhlasom pána Léneho by som tu prenechal slovo pánovi ministrovi. Ďakujem. E, Pane ministře, šanovné pani... Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, dámy a páni, poslankyne, ja som zástupcom ministerstva zahraničných vecí. No a toto ministerstvo sa zaoberá koordináciou európskych politik. No a to znamená, že otázky, ktorým sa budem teraz venovať, sa týkajú problémov, ktorými sa zaoberá tiež ministerstvo hospodárstva, ale ide tu o koordináciu a na tom sa tiež podielalo a venovalo sa tomu činnosť nášho ministerstva teraz k európskym patentom jednotný patent, jednotná patentová ochrana a ak budeme mať ešte čas, a tak sa budem venovať ešte niektorým ďalším témam, ktoré s tým súvisia. Teda rok pre hospodárskú súťaž a konkrétne o odburávanie byrokracie. Teraz k otázkam jednotného patentu a patentovej ochrany. Otázky týkajúce sa systému jednotnej patentovej ochrany v Európskej únii existujú už 40 rokov. Ja myslím, že polskému predsedníctvu sa podarilo prácu alebo dosiahnuť výrazné pokroky v mnohých častiach tohto balíka. Ako vy ste viete, tak eh, existuje vnútorný trh a práve eh, otázky patentovej ochrany zohrávali pre polské predsedníctvo veľmi veľký význam. Podarilo sa nám v spolupráci s Európskym parlamentom riešiť otázky patentovej ochrany. Nepochybne a nepochybujeme o tom, že to je jedna z, najdôležitejších, jedna z najdôležitejších činností, e, ktorá bude mať aj na celú budúcnosť Európskej únie, podniky a priemysel v našej krajine je práve otázka patentovej ochrany. Chcel by som veľmi poďakovať hlavne všetkým spravodajcom, pánovi Rabkajovi, pánovi Baldazáremu, aj, aj predsedovi Lénemu za podporu a výbornú spoluprácu s polským predsedníctvom, pretože Neustále sme sa mohli spoliehať na nich a na ich pomoc. Ako viete, tak patentový balíček je kombinácia dvoch nariadení a jedného, jednej medzinárodnej dohody. Najväčšia výzva pre polské predsedníctvo bola otázka zmluvy pretože iste viete, že platnosť Európskej zmluvy bola spochybňovaná a bolo úlohou polského predsedníctva zaistiť uzavretie rokovaní o tomto balíčku a to tiež preto, a to, aby boli splnené všetky podmienky a na základe rozsudku Európskeho súdneho dvora aj európskeho práva. To nie je jednoduché, pretože v rámci posilnenej spolupráce uzatvárame medzinárodnú dohodu, alebo vytvárame medzinárodnú dohodu, medzinárodnú zmluvu. A to len 26 členov, nie 27. A vytvárajú sa tým stanové kompetencie a to musí mať základ v európskom práve. Podniky, hlavne malé a stredné podniky, čakajú na príslušné výsledky a dopady našej činnosti predovšetkým očakávajú výrazné zníženie nákladov na získanie európskej patentovej ochrany. Ale dôležité je aj lepšie ďalej postupovať informácie a vedomosti a dôležitý je jednoduchší a ľahší prístup k informáciám. Vďaka odhodlanosti a rozhodnosti Európskeho parlamentu a vás všetkých je patentový balíček taký, že prináša pre malé a stredné podniky ešte ďalšie úľavy a zjednodušenia. No a záujme komplementarity sme potrebovali tiež dohodu o jednotnom alebo jednom, jednej súdnej príslušnosti pre tieto otázky. Aj polská administratíva a polská či už ministerstvo hospodárstva alebo ministerstvo zahraničných vecí sa podielali na prácach a tvorbe týchto právnych aktov. Len no na rade sa podarilo prijať návrh nariadenia. No a čo sa týka otázok dohody, tej medzinárodnej dohody, tak sa 5. decembra sa uskutočnila Rada pre konkurencieschopnosť, kde sa prediskutovávali obsahové otázky s výnimkou otázky sídla príslušného súdu. Nepodarilo sa nám dosiahnuť dohodu, ale ešte sa tomu venujeme. No a uistujem vás, že 21. decembra na konci nášho predsedníctva, teda že do, do konca, do 21. decembra sa budeme snažiť o uzavretie dohody medzi troma štátmi, ktoré sa snažia alebo uchádzajú o sídlo tohto centrálneho patentového súdu. Hlavne sa tešíme, že Taliansko zmenilo názor. A to sa prejavilo na rade 5. decembra a ukázalo to, že sa na tento systém môžeme spoliehať a že skutočne jednotná patentová ochrana je reálna. Nepochybujeme o tom, že patent bude obrovskou príležitosťou pre rozvoj európskeho hospodárstva. No aj ďalej, po skončení nášho predsedníctva, počas dánskeho predsedníctva, sa budeme venovať týmto otázkam a snažiť sa o ich završenie tak ako sme sa tomu venovali počas nášho predsedníctva. No a ak dovolíte, tak tiež rád zodpoviem na vaše otázky o patentoch a patentovej ochrane. Avšak rád by som sa ešte venoval otázkam lepšej legislatívy. To bola tiež jedna z priorít Európskeho predsedníctva, polského predsedníctva na Rade pre hospodárskú súťaž. Polské ministerstvo hospodárstva predložilo správu o pokroku o administratívnej záťaži. Rada to prijala v septembri. No a čo sa týka hodnotení dopadov a príslušných uznesení a záverov rady, tak um, sme spolupracovali uh, s ministerstvom financií o finančných dopadoch európskeho práva. Týmto dokumentom sa nebudem teraz venovať detálne, avšak ak budú nejaké otázky, tak ich raz odpoviem. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne. Chceli by ste ešte niečo doplniť? Nie, ďakujem pekne. No teraz eh, máte, majú príležitosť kolegovia na otázky. Kolega Zvievka, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, dámy a páni. Chcel by som vám poďakovať, chcel by som poďakovať našim partnerom z polského predsedníctva za veľmi intenzívnu 6-mesačnú prácu. Bolo to ešte o to ťažšie, že otázky, ktorými ste sa zaoberali, boli veľmi komplexné. Sme si veľmi ambiciozne ciele a nie vo všetkých otázkach sme mali príležitosť všetko aj vyriešiť a hlavne s otázkou s ohľadom na pokrok prác. Mali sme relatívne málo času, no a počas dánskeho predsedníctva sa budú musieť ešte niektoré otázky riešiť, ako jedna tá patentová ochrana alebo detické osvedčenie. Ale mnohé veci sa uzavreli veľmi pozitívne. Takže práca bola veľmi komplexná, detailná, ale veľmi svedomitá. To môžem e, veľmi rád potvrdiť a skonštatovať e, za všetkých zúčastnených. Aj v mene EPP. Ďakujem pekne. Nože, dobre. Sú nejaké ďalšie pripomienky alebo otázky? Nech sa páči. Nož, ďakujem. Ja ako občanka z Berlína by som chcela poďakovať ja ako Lekonsko zahranica a vynikajúcu spoluprácu. To bolo jedno z najlepších eh, predsedníctiev, s ktorými som zatiaľ spolupracovala. No a ako spravodajkyňa pre majetkové právo eh, by som chcela tiež poďakovať za to, že boli dodržané všetky, eh, všetky, všetky termíny aj o tých registrovaných partnerstvách a to malo veľmi pozitívny vplyv na politickú diskusiu u vás doma a vidíme, ako Európa tak povediac, má pozitívny vplyv na jednotlivé členské štáty. No a som veľmi rada, že aj v otázke patentov prešlo síce veľmi rýchlo, ale bola odvedená dobrá práca. Myslím, že na záver sme jednali každý týždeň. A som veľmi rada, že táto téma je už taká spolovica hotová a odbavená. A myslím inak ako pani Lichtenberger, o tom sme sa hovorili, rozprávali. Bol to obrovský tlak. No a ak by sa nám to nepodarilo pod týmto obrovským tlakom, tak tu bolo riziko, že to bude trvať ďalej celú väčnosť. Takže skutočne vaši kolegovia, ktorí viedli debaty odviedli kus dobrej práce kolega Gargány. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja myslím, že ešte počas pléna, keď sme hovorili o polskom predsedníctve na pléne, tak viac menej bola práca polského predsedníctva zhodnotená veľmi pozitívne. A keď sa tu teda tak bilancuje, hlavne s ohľadom na justíciu, tak eh, polské predsedníctvo sa uskutočnilo prvýkrát a počas tých šiestich mesiacov sme videli, s ako veľkou energiou a nasadením sa Polsko pustilo do práce a eh, vy a ministri hľadali komunitárne riešenia. To by som chcel zdôrazniť. To je veľmi dôležité. Pretože to je diskusia, ktorá teraz sa prebieha, či už sa rozhodujeme, alebo teda to rozhodovanie medzi komunitárnou metódou alebo národnou metódou. Je to rôzne hodnotenie Európy, aj tak by sa to dalo nazvať v niektorých eh, oblastiach polské predsedníctvo vystupovalo mimoriadne angažovanie, no, hlavne eh, v oblasti patentov, kde sme dosiahli veľmi veľký pokrok. Často prejdú eh, roky alebo mesiace medzi prvou, prvým stanoviskom a záverečným stanoviskom. A často sa postupujeme len veľmi malými krokmi. No a treba sa snažiť nejako uspokojiť každého, avšak len ťažko sa to niekedy robí, ale myslím, že najväčším problémom, alebo, ako sa raz vyriešia tie hlavné problémy, tak tie pomáhajú, tak to pomáha budovať Európu a hlavne v právnej oblasti sa predsedníctvo zaoberalo problémami a riešilo, myslím tým hlavne nariadenie Brusel 1 a slobodný pohyb. Rozhodnutia Európskej únie, zmluvné právo, kúpno-predajné právo, ktoré je skutočne veľmi dôležité a keď sa niečo vyrieši, tak to skutočne vedie k riešeniu na úrovni spoločenstva. No a to potom vytvára súdržnosť, spolupatričnosť a tým sa dajú riešiť problémy na európskej úrovni. A je skutočne dôležité, že to takto prebieha, pretože tým to pomáha hľadať komunitárne riešenia pre iné problémy. A no, ak sa niečo nepodarí vyriešiť počas jedného predsedníctva, tak druhé predsedníctvo možno, možno to nájde. No a čo sa týka dedického osvedčenia, tak eh, už počas posledného, posledného legislatívneho obdobia sme hovorili eh, o tom, ja by som si želal mm, riešenie v prvom čítaní, neviem, či to bude možné, avšak eh, Dúfam, že ak si zachováme súčasnú disciplínu, tak riešenie istotne nájdeme. Ďalej, dary počas života patria tiež do tejto problematiky. Je to problém, ktorý by sme tiež mohli vyriešiť. No a uskutočnila sa pomerne všeobecná rozprava na tému predajných zmluv. Minulý týždeň, o tom ešte bude treba hovoriť. Ja osobne som tiež prispel niektorými, niekoľkými pozmejúcimi návrhmi o možnosti možnosti určiť súdnu príslušnosť a niektorých lehôd. No, už myslím, že v týchto oblastiach, aj keď sa nedohodneme v januári, tak možno už v budúcom roku nájdeme spoločné riešenie pre problém, ktorý je veľmi zásadný a pre pokrok v Európe. No a na záver by som ešte snad dodal, že krajina, ktorá predsedá, musí svoju činnosť koordinovať, a musí riešenie všetkých problémov. Ja som si istý, že posle predsedníctva Polsko aj počas nadchádzajúcich šiestich mesiacov dánskeho predsedníctva môže veľmi dobre pomôcť, aj keď už nemá predsedníctvo. Ďakujem pekne. Ďalší kolega. Ďakujem pekne, predseda. A ja by som chcel poďakovať a poďakovať polskému predsedníctvu za to, že sa veľmi angažovali a že preukázali nadšenie. Samozrejme, téma, ktorá ma zaujíma najviac, najviac zo všetkých, je téma európskeho patentu. A myslím, že tam dosiahli veľký krok vpred. Teraz sa nachádzame prakticky v záverečnej fáze tejto dlhej cesty, ktorú sme prešli, no a s polským predsedníctvom sa nám podarilo postupovať veľmi rýchlo. No a Polsko doviedlo a posunulo túto tému výrazne vpred. Možno sme mohli urobiť viac, pre malé stredné podniky, ale to nezávisí už tak od vás. No ja myslím, že body, na ktorých sme sa dohodli, kompromisy, ktoré sme našli, že to všetko by sme mali chrániť a ponúka to dostatočne veľa impulzov na to, aby v budúcnosti boli hľadané správne riešenia a to pomocou toho systému, o ktorých sa hovoria v oboch správach. Bude to mať pozitívne dopady aj na podniky, pretože v období krízy je veľmi dôležité, aby bola zaručená konkurencieschopnosť v rámci Európy. Otvorené problémy sa nebudú dať riešiť, alebo dúfam, že sa budú dať riešiť, no a ja dúfam, že naša krajina, ktorá vystúpila otvorene, čo sa týka justícia, že svoj príspevok ešte posilníme. To by nám pomohlo veľmi v Ďakujem pekne. Ja sám by som rád tiež niečo povedal. Ja myslím, že skutočne polské predsedníctvo je veľmi úspešné a to, že sa niekedy nepodarí niečo podľa predstav, to je bežné. Ja to poznám z viacerých predsedníci, ja už som ako poslanec zažil viacero predsedníctv, avšak je pozoruhodné, že za taký krátky čas podarilo tak veľa. Hovorilo sa o patentoch. Ja subjektívne mám pocit, že za týchto fakticky 3,5 mesiaca, pretože, pretože boli letné prázdniny a budú, budú Vianoce, no že sa nám podarilo, že sa podarilo aj viac ako za 9 rokov dovtedy a to je skutočne obdivuhodné. No a ešte teraz sa eh, v závere ešte niektoré otázky, čo sa týka sídla súdu, nie sú vyriešené. To, sú, to je pár chybiček krásy, ale tie budú čoskoro tiež vyriešené. Neustále sa polské predsedníctvo bude spájať s úspechmi eh, v riešení otázok patentovej ochrany. To je, myslím, veľmi dôležitá vec a myslím, že sa podarilo e, takto vyriešiť niektoré otázky, ktoré sú veľmi dôležité pre fungovanie vnútorného trhu. Keď začala diskusia e, na novo o patentovej ochrane počas belgického predsedníctva, predsedníctva, tak som tvrdil, že na konci tunela už vidíme a e, trošku, vidíme takú, takú, takú, taký záblesk svetla, tak teraz už vidíme východ z toho tunela hladíme optimisticky vpred a myslím, že to je skutočne obrovský úspech. Ďakujem za angažovanosť e, v polského predsedníctva e, v súvislosti so štvrtou e, militárnou smernicou o mikropodnikoch, o tých najmenších podnikoch. To myslím, že sa rozjahol vynikajúci úspech. No a čo sa týka otázok zmluvného práva, tak pre parlament to malo tiež osobitný význam. Všetci vedeli, že s tým budú spojené problémy. Ste pri, pani Redinka spustila niečo nové, revolučné. No a to e, skutočne potrebuje veľa práce na všetkých stranách a tá myšlienka je správna a som vďačný za to, že polské predsedníctvo túto záležitosť na rade odštartovalo veľmi dobre. Takže podľa mňa sa polské predsedníctvo sa dá zhodnotiť veľmi pozitívne a ja ďakujem aj za spoluprácu polského predsedníctva s našim výborom. Myslím, že sa nám podarilo spolupracovať eh, veľmi úspešne. No a mnohé sa podarilo aj vďaka spolupráci na, s našim výborom. No a keďže nie sú žiadne ďalšie otázky, čo som na niekoho zabudol, takže pán minister, máte slovo, nech sa páči. No cóż, <clears throat> E, moje zadanie jest z jednej strony... Čo môžem ešte povedať? Zdá sa, že moje úlohy sú jednoduché, pretože hoci tu neboli žiadne ďalšie otázky, ktoré by som mal teraz zodpovedať, počuli sme veľa slov uznania, ocenenia práce z našej strany. Ďakujem veľmi pekne. počúva sa to o to lepšie, že sme pracovali naozaj tvrdo posledných 6 mesiacov, ale pripravili sme sa na naše predsedníctvo, pripravovali sme sa viac ako 12 mesiacov. Takže snaha, ktorú sme investovali do prípravy, sa naozaj vyplatila. Vaše slova uznania to dokazujú. Myslím, že sme preukázali aj to, ako veľmi nám záleží na komunitárnom princípe, metóde. Áno, Polsko verí v Európsku úniu. Dámy a páni, nedávno sme si pripomenuli 30. výročie zavedenia Maršalovho plánu, plánu v Polsku, a to je bolo iba pred 30 rokmi. Keď pred 30 rokmi niekto by bol povedal, že o 30 rokov tu budem sedieť v Európskom e, parlamente a budem hovoriť o úspechoch polského predsedníctva v EÚ, bolo by to pre mňa úplné bláznostvo. Takže dúfali sme, že komunizmus padne v nejakej ďalekej budúcnosti, ale predsa len nikto neveril, že sa to stane tak skoro. Preto si ceníme naše členstvo v EÚ. Je to pre nás také cenné a preto sa snažíme ponúkať nové, inovatívne riešenia a chceme, aby sa, chceli sme, aby sa dostalo počas eh, polského predsedníctva napríklad zmluvné právo. To je nový prí, príklad mm, prístupu k komunitárnej metóde. Je to spôsob harmonizácie komunitárneho práva, spôsob, ako vytvárať alternatívne právne nástroje. Nikdy v minulosti sa to neskúsilo. To je nová pridaná hodnota Eh, európskeho zákonodárstva. Od začiatku bolo jasné, že tento nový moderný prístup vyústí do oveľa dlhších diskusí, ako by to bolo v prípade, že by sme išli e, tou cestou, ktorú poznáme veľmi dobre. A pred šiestimi mesiacmi nebolo vôbec jasné, či Európska komisia predloží nejaké návrhy v tomto smere. Stalo sa to len preto, lebo sme o tom v Európskom parlamente hovorili a preto návrhy um, uzreli svetlo svetla, sveta. Takže podpora Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o text a metódu, vyústila do otvorenia širokej diskusie na túto tému. Polsko sa snažilo byť objektívnym lídrom v EÚ. To nie je žiadne tajomstvo, že nie každý návrh, ktorý bol na stole, bol pre nás v poriadku. Veľmi často kvôli vnútorným problémom ktoré máme u nás doma, ale snažili sme sa byť naozaj objektívni. Takže chceli sme rokovať a myslím, že to viedlo aj k vnútornej diskusie, ktorá ešte stále prebieha v Poľsku. Neviem, ako sa skončí, ale snažili sme sa o neutralitu v rokovaniach. Medzi členskými krajinami bolo veľa rozdielov, e, tie sú jasné hlavne pokiaľ ide o túto tému, ale predsa len snažili sme sa o objektivitu. Dámy a páni, myslím, že hovorím v mene polského predsedníctva a polskej vlády, keď poviem, že týchto ťažkých 6 mesiacov mm, bolo tiež veľmi uspokojivých pre nás e, majú veľký význam. Snažili sme sa dosiahnuť pokrok v mnohých oblastiach, v mnohých témach a spolupráca s vami bola na veľmi dobrej úrovni, veľmi príjemná. Mali sme vašu podporu, a rád by som sa poďakoval výboru druha za, za spoluprácu a podporu. Ďakujem pekne. Ja vám môžem zaželať len šťastné Vianoce a šťastný nový rok a dúfam, že sa stretneme ešte niekedy v budúcnosti v rámci našej spolupráce. Ďakujem. Teraz prechádzame k bodu 5. Kolegyňa Mekáty tu nie, ale je. No, to je vynikajúce. Takže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 Punkt 5, Transparenzrichtlinie. Das Wort hat die Berichterstatterin. Bitte. Slovo má pani spravodajkyňa, nech sa páči, o, bude hovoriť o požiadavkách na transparentnosť. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako kolegovia vedia, toto je prvá výmena názorov, ktorú máme k tejto správe. Takže ja chcem dnes hovoriť iba o niektorých sporných bodoch, Ehm, aby sme začali diskusiu, aby som zistila, aké sú názory mojich kolegov, tieňových spravodajcov. A samozrejme kolegovia vedia, že toto ide ruka v ruke e, so správou, ktorú pripravujete ako predseda výboru o e, ďalšej smernici komisie. Smernica o transparentnosti, ako mnohí viete, sa týka oblasti, kde komisia sa domnieva, že by sa mali veci zlepšiť, zjednodušiť, aby regulovaný trh eh, bol eh, lepší pre malé a stredné podniky, ide o kapitálové požiadavky, ide o efektívnosť, jasnosť existujúcich transparentných režimov, hlavne pokiaľ ide o eh, vlastníctvo spoločnosti a to ide ruka v ruke s ochranou investorov a toto by malo byť užitočné pre investičné účely. Znovu smernica je časťou balíku, e, ktorý sa týka oblasti obchodu, s ktorým prichádza komisia. A znovu, ako som povedala, v správe, ktorú vy pripravujete, pán predseda, toto ide ruka v ruke s myšlienkou správy na, za každú krajinu. Je to podobne s pravidlami, ktoré sa príjmu koncom roka 2011 E, v USA je to súčasťou zákona Frank, Frank Dodds. Takže pokiaľ ide o transparentnosť, tam sú požiadavky na bezpečnosti regulovaného trhu v rámci EÚ, aby sa zabezpečila transparentnosť aby sme mali e, pravidelný tok informácií o trhu. To znamená, že sú tu štvrťročné, polročné a ročné finančné informácie, informácie o veľkých spoločnostiach, ad hoc informácie, ktoré sa zverejňujú Týka sa to smernice o zneužívaní trhu a takisto ďalších smerníc. Čiže toto je dobrý spôsob, ako toto môžem spojiť a koordinovať tieto smernice eh, v súvislosti so smernicou o zneužívaní trhu. Niektoré veci, ktoré sa týkajú transparentnosti, eh, už boli identifikované zo strany komisie, hlavne pokiaľ ide o identifikáciu takisto podávanie správ a hovorilo sa aj o štvedročnom, týka sa to štvedročného podávania správ e, globálna finančná kríza, to je zrejme niečo, čomu by sme sa chceli v budúcnosti vyhnúť. Komisia vo svojom návrhu chce, aby táto smernica uh, plnila požiadavky hlavne tých e, veľkých e, záujmov, hospodárskych záujmov, to je prvá vec, a potom zrušenie štedočného podávania správ. Dopadová štúdia hovorí, že dojde k úsporám približne 2000 až 6000 eur ročne pre malé a stredné podniky, 30 až 200 tisíc eur úspor pre veľké podniky a 80 až 30 z pracovných dní ročne sa ušetrí. A tieto úspory by znamenali, že by sa väčší dôraz kládol na verejné informácie na ochranu investorov. Komisia tiež navrhuje, aby členské krajiny požadovali administratívne sankcie voči spoločnostiach, ktoré, porušia túto smernicu, aby e, komisia identifikovala e, slabé miesta v legislatíve po finančnej kríze. Tieto opatrenia, táto smernica odzrkadľujú tento prístup, ktorý sa prijal v inej smernici, napríklad MIFID, čiže ide o prácu, um, ktorá je spojená s prácou ďalších výborov. Ide o rôzne typy sankcií, úroveň pokút, navrhovanie pokút a samozrejme zverejňovanie sankcií, čo je užitočný dodatok. Komisia navrhuje, aby ESMA Európsky e, orgán pre dohľad nad trhmi, aby všetky aby sa teda znížili náklady pre malé a stredné podniky, ale aj pre ESMU. To je e, kľúčové aj preto, aby správy o jednotlivých krajinách boli úspešné aký typ informácií by sa mal e, podávať ohľadom finančnej situácie podnikov a smernica musia byť, e, smernice musia byť príslušne doplnené pokiaľ ide o spoločnosti, ktoré obchoduje v EÚ. A pokiaľ ide o správy o jednotlivých krajinách, tak tie sa budú sústrediť na témy e, v súvislosti s vládou, a je tu aj iniciatíva o transparentnosti s cieľom povinného zverejňovania informácií. To bude obsiahnuté v príslušnej smernici. Toto odzrkadľuje požiadavky na zverejňovanie e, tak ako je to v vyhlásení z Dovil, kde lídry hovorili, že bude určitá úroveň transparentnosti v nariadeniach pokiaľ ide o štandardné e, opatrenia e, napríklad ropných spoločností. Ako kolegové vedia, Európsky parlament um, už má uznesenie, kde potvrdzuje svoju podporu pre takýto prístup a preto je dôležité tieto veci riešiť, pretože e, takéto príjmy môžu byť podstatnou časťou príjmov krajín, ktoré majú veľké prírodné zdroje. Je tu veľké presahovanie so smernicou o účtovníctve sú tu niektoré veľmi kľúčové témy, ktoré treba v tejto, tém, v tejto smernici riešiť. A teším sa na spoluprácu s mojimi tieňovými spravodajcom a ostatnými kolegami, ktorí predložili pozmenujúce návrhy, hlavne pokiaľ ide o túto správu. Ďakujem. Dankeschön, Frau Kollegin Lichtenberger, bitte. Ďakujem, pani kolegyňa Lichtenberger. Srdečná vďaka za dobrý prehľad pre mňa v tejto otázke opäť ide o ten hlavný rozpor, ktorý je medzi transparentnosťou a byrokraciou, tak povediac. Obrana transparentnosti sa stále viac uskutočňuje pod zástavou debyrokratizácie, lebo sa hovorí, že nikomu nechceme zadávať povinnosť vytvárať správy, pretože to je príliš veľa byrokracie. Tak sa to jednoducho e, s touto vecou zhodí zo stola aj transparentnosť. A táto záležitosť, tej treba samozrejme zabrániť, to je jasné. Tendencia v modernom komplexnom hospodárstve vyzerá tak, že bez transparentnosti to trvale nepôjde dobre, pretože aj keď sa dá dlhšiu dobu niečo skrývať, o to bolestivejšie sa to potom dostane na svetlo. Čiže zmeny transparentnosti riešiť debyrokratizáciou. To po, považujem za problematické a zdá sa mi tu byť ešte veľmi signifikantný jeden bod. Samotná transparentnosť v zmysle zverejňovania potom má zmysel aj pre iných účastníkov trhu, keď e, táto informácia je zrozumiteľná. A to je niečo, čo sa e, opakovane robí ako trik, aby sa predišlo transparentnosti. Vezmem si príklad z inej oblasti. Postupovanie e, dát pasažierov iným štátom. Keď niekto chce zistiť, čo je o ňom uložené, tak to dostane oznámené v takej forme, ktorú bez piatich expertov na rezervačné systémy nedokáže ani rozlúštiť. A je to tým e, viac e, takýmto spôsobom urobené, keď sa jedná o finančné nástroje, ktoré samotné sú veľmi netransparentné a veľmi rýchlo sa menia. A práve tu treba začať, keď e, ide o takéto požiadavky na transparentnosť. Aj zverejňovanie tam, kde sú povinnosti, e, pokladám za esenciálne práve keď ide o tri, tretie štáty a keď ide o e, e, rozvojové štáty, kde sa treba vo veľkej miere obávať o e, nejaké nezrovnalosti. Týka sa to aj nášho veľkého suseda na východe. Práve keď ide o e, tieto otázky, tak našim účastníkom trhu robí mimoriadne ťažkosti. Takže v tomto smere pokladám požiadavky na transparentnosť za veľmi potrebné a dúfam, že e, takýmto spôsobom e, sa nám podarí oznámiť svoj právny názor. Ďakujem. Zdá sa mi, že spravodajcu mojej skupiny som dal tiež na zoznam a musím povedať, že tu mám isté vnútorné uspokojenie s tým, že máte pravdu. Spomínam si, že to bolo, myslím, v roku 2003, vtedy sa schválila prvá smernica o transparentnosti. Právny výbor to neriadil, ale je výbor pre hospodárstvo a návrh bol povinné zavedenie štvoriročných správ. A viem ešte, že s veľkou väčšinou veľká väčšina bola proti zavedeniu tých štvrťročných správ. A prevladajúca mienka v Ekone bola iná a urobila sa z toho taká slabšia verzia štvrťročných správ. Pre mňa to bolo vždy spojené s krátkodobým myslením. Nie dlhodobé a trvalo udržateľné, ale toto sa dalo urobiť v jednotlivých prípadoch, keď to podnik pokladal za potrebné. Bolo to povinné pre podniky kotované na burze, to už, bola vtedy, to už bol vtedy taký náznak krátkodobého pohľadu. Týkalo sa to akciových trhov a medzičasom už G20 a ďalší zistili niečo iné a Teraz sme došli na to, že túto povinnosť netreba, treba ju odbúrať a keď som dobre pochopil text, tak to vyzerá tak, že štáty nebudú oprávnené toto zavádzať do národného práva, ale bude to vo všeobecnosti zrušené. A myslím si, že toto je už veľký e, pokrok, čo sa týka dlhodobého plánovania a trvalej udržateľnosti podnikov. Čo sa týka reportingu country by country, tak e, platí stará zásada, že veľké podniky takéto veci hovoria, robia oveľa ľahšie Pani Lichtenberger spomínala byrokraciu a tu je treba stanoviť rozumnú hranicu z jednoduchého dôvodu, lebo malé podniky takýmto prierezovým zaťažením trpia o mnoho viac a sú zaťažené nákladovo o mnoho viac než veľké. A myslím si, že na toto, si bude treba, e, na toto sa bude treba dobre pozrieť. Zdieľam inak aj názor, že to musí byť zrozumiteľné, tie informácie, ktoré sa poskytujú, a aj to by som povedal, že je to skúsenosť z dlhoročných zmien legislatívy k finančným trom a k právu obchodných spoločností. Tu tiež boli také informatívne alebo informačné overkills a bola tu taká masa informácií, že to nedokázal nikto ani čítať. A myslím si, že aj toto je krok správnym smerom, že sa to má zjednodušiť a Povedal by som, že by sme mali dosiahnuť jasné a e, zrozumiteľné informácie. Ja si myslím, že nebudeme mať problémy, pretože tieto dve správy sú dosť e, navzájom zosúladené, pretože tu ide o smernicu o transparentnosti predpisov a o bilanciách, takže tieto dve smernice spolu súvisia. Toľko by som povedal ako tieňový spravodajca na záver, pretože sa už nikto nehlási, by som chcel ešte raz dať slovo spravodajkyni a potom sa dostaneme k ďalšiemu bodu programu. Ďakujem za tieto komentáre. Myslím si, že je dôležité hneď na začiatku hovoriť o sporných veciach Chápem veľmi dobre to, čo povedala pani Lichtenberge o procese transparentnosti a byrokracii. A dôvod, prečo to chápem, je ten, že sme to práve riešili v požiadavkách na podávanie správ v poistujúcich spoločností v hospodárskom a menovom výbore. Bol tu teda návrh, aby sme podporili malé a stredné podniky, aby sa zrušila táto požiadavka pre tých, ktorí zastupujú malú časť na trhu a v číslach to znamenalo, že 90 spoločnosti nebude podávať správy toto nie je cieľ nejakej legislatívy, ktorú predkladáme a ja si myslím, že to, čo pán Lene povedal, je správne. Hovoríme o zrušení štvrtočného podávania správ. To neznamená, že zrušíme všetky správy chcem spolupracovať s ESMO, aby sme videli, aký dopad tieto požiadavky budú mať na malé a stredné podniky, pretože oni ešte stále majú požiadavky a povinnosti a musíme povedať jasne, aké sú, aby sme vedeli, či plnia požiadavky na transparentnosť, ale štvrťročné správy to všetko nepokryjú. Takisto sú otázky na ESMO, či ja teda môžem e, poskytnúť e, plány pre mm, spoločnosti, ktoré sú blízke ESME, e, nie pre malé podniky. Toto je ale zásadný spôsob, ako veci zlepšiť. Nemá zmysel znevýhodňovať malé podniky voči veľkým Takže som citlivá na túto vec a som si istá, že to dokážeme vyriešiť tak, aby sme vysvetlili, že nechceme zrušiť podávanie správ, ale chceme e, režim, ktorý nebude znevýhodňovať malé a stredné podniky. Nemám nič iné, čo by som povedala k tejto veci, ale vítam nielen komentáre vo výbore, ale ak, ak mi chcete poslať e, svoje názory alebo nejaké nápady, tak rada e, ich zapracujem do našej správy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dostávame sa k bodu 6. Ten nadvezuje na to. To sú smernice pre bilancie a tu by som tiež e, začal spravodajcom. Chcel by som poskytnúť informácie, o čo ide. Je správne, že aj tu je rad špeciálnych úprav pre malé podniky, aby sa celkovo administratívne zaťaženie znižovalo. Začína to s obmedzením údajov v prílohe. To sa obmedzuje na určité základné otázky, o ktorých sa musia poskytnúť informácie a potom je tam obmedzenie podľa veľkosti podnikov malé podniky sú do 500, e, pardon, 50 pracovníkov a je tam ohraničený obrad. Možno, že by sa to mohlo trošku zvýšiť, pretože prahová hodnota s ohľadom na to, čo sa požaduje, je možno ešte príliš nízka. Ale o tom budeme ešte ďalej diskutovať a hovoriť o tom. E, potom je tam ešte audit, e, maximálna harmonizácia. Mikropodniky sú momentálne ešte nezahrnuté v právnom texte, ale myslím, že sa to tam bude musieť neskôr vložiť. E, o tom bude treba politickú zhodu a musí sa vytvoriť určitá porovnateľnosť ohľadne stredných a veľkých podnikov, čo sa týka ich uzavierok a tam bude možnosť voľby členských štátov. Takže bude to všetko trochu zúžené, zjednodušené, čo sa týka možností v členských štátoch. Čo je najmä dôležité, je to, že sa požaduje väčšia trans- transparentnosť ohľadne podnikov v priemysle surovín, kde sa hovorí o platbách vláde, platbách do jednotlivých projektov. Ide tam o smernicu o transparentnosti, ktorú spomínala pani kolegyňa McCarthy. A čo pokladám za pozitívne je to, že sa ďalej už nesleduje e, tá línia, že by sa všetko malo vzťahovať na malé a stredné podniky, ale je to taký náhradný model, kde sme všetci E, zastávali ten názor, že IFS pre európske malé a stredné podniky nie sú vlastne vhodné a preto nie sú vhodným modelom. V podstate sú tu prvky, o ktoré ide. Ja si myslím, že zásadná tendencia týchto návrhov komisie je pozitívna, hlavne e, s cieľom vytvoriť viac transparentnosti a znížiť e, administratívne nároky hlavne na malé a stredné, hlavne s ohľadom na malé a stredné podniky, aby sa im e, zlepšila pozícia, čo sa týka konkurencie schopnosti. Myslím si, že to je taký prvý názor, ktorý k tomu môžem povedať. E, Príležitosne sa predloží ešte nejaký dokument, aby sme sa k tomu mohli e, vrátiť bližšie. Hlási sa k tomu niekto? Pani kolegyňa McCarthy. Well, I think, um... Myslím, že sa tešíme na váš pracovný dokument. Je dôležité, aby sme mali v tomto dokumente všetky myšlienky k obom návrhom. Chcela som hovoriť e, nie o podrobnostiach, ale o niektorých e, veciach, ktoré sa riešia alebo riešili v minulosti v Ekone. Mali sme teda toto, túto diskusiu predtým, ako sme vypracovali uznesenie, čiže tieto myšlienky, ktoré ma zaujímajú, bez toho, že by som hovorila o nejakej perspektíve, teda otázka toho, či budeme hovoriť o správe za jednotlivé krajiny alebo o nejakom rozsahu, ktorý bude pokrývať určitý priemysel, e, takisto definície, platby, tak ako to navrhuje e, komisia, špecifické definície, definície projektov, štruktúra spoločnosti a mm, vnútorné podávanie správ. Ehm, rozličné, správy budú, rozličné spoločnosti budú e, podávať rozličné správy a tieto dáta nebudú zrozumiteľné, tak ako to prebieha v USA. Tam je to výsledok e, zákona Dodd-Frank. Čiže musíme sa na to pozrieť podrobnejšie. myslím si, že tiež je tu otázka toho, či musíme posilniť e, zodpovednosť v oblasti daní, pretože to sa týka vlády, mimovládnych organizácií, aby sa správne vypočítala ich podiel na daniach. Tiež musíme túto otázku riešiť v súvislosti s vyňatím z daňovej povinnosti. E, Viem, pán predseda, že vy prídete s pracovným dokumentom na túto téma. Ja som len chcela počiaknúť veci, ktoré podľa mňa si vyžadujú zvýšenú pozornosť a skúmanie. Ďakujem. Ja, herzlichen Dank. Ďakujem pekne. Chcela by som ešte raz poukázať na to, ako už pri mikro a pri podnikoch vlastne celkové čo nám robí veľké problémy. A to je definícia, kde stanovíme tie prahové hodnoty. S tým máme najväčšie ťažkosti, pretože tie štruktúry v členských štátoch sú príliš odlišné. Keď by som tu uviedla príklad z môjho regiónu, tak tam mám prakticky len mikropodniky, okrem troch, štyroch e, veľkých štruktúr, ktoré ovládajú trh. A tu treba dávať pozor, pretože tam to súvisí aj so záväzkom vykazovania určitých vecí a tam to už trošku e, nesedí. A celý sektor IT je okrem toho sektorom malých podnikov, ktoré, sú outsor- ktoré outsourcujú a vlastne nie sú v skutočnosti malými podnikmi. Majú fixnú sieť, ktorá ich viac menej spája s materským podnikom. Takže tu treba tiež dávať pozor na to, aby sme e, neumožnili útek zo zodpovednosti, z transparentnosti a zodpovednosti tým, že z titulu debirokratizácie pre malé a stredné podniky e, budeme dávať príliš veľa možností, ktoré konec koncov e, v praxi outsourcingu určitých oddelení do mikropodnikov, ktoré vlastne ale zostanú v úplnej závislosti, tam treba dávať pozor, aké štruktúrálne efekty sa takýmito úpravami e, vytvoria vlastne v hospodárstve. V nadväznosti na to, čo povedala pani kolegyna McAfee, pokladám za dôležité, že v ročnej závierke malých a stredných podnikov by tieto nemali byť preťažené a nemali by byť povinné prihliadať na mnohé účtovné štandardy. Už sme spomínali, že máme národné účtovné štandardy. V Nemecku máme momentálne za určitých okolností ten problém, že podniky musia prihliadať na tri, respektíve štyri štandardy a uzavierku v konečnom efekte musia robiť trikrát alebo aj štyrikrát. Takto to samozrejme nejde, treba dávať pozor a lebo to je všetko, to všetko musí byť extrémne zladené na to, aby sa to pri zjednodušovaní vlastne e, nepremietlo do konečných efektov. To, čo nemôžeme robiť, nemôžeme prenášať koncernové právo na malé a stredné podniky, to nejde vôbec. A e, aj keď malý a stredný podnik platí ku koncernu, tak to na ňo platí aj tak, takže tu nie je problém. Tendencia je jasná, čo sa týka tendencie rozširovania, tu sa to týka e, hlavne výrobcov surovín a zatiaľ by som to chcel nechať tak, pretože a nechcem to nejako prekrúcať, pretože inak sa dostaneme do bodu, kde budeme mať záplavu informácií a nebudeme vedieť, čo si s tým počať. A pri výrobcoch surovín by sa to dalo robiť aj nezávisle od e, otázky veľkosti, pretože to má iné dôvody a to, trvá aj s trvalou, to súvisí aj s trvalou udržateľnosťou a inými otázkami. Pani Lichtenberger, Lichtenberger má pravdu, je to otázka veľkosti, ale aj e, stredne veľký podnik s tisíc pracovníkmi nemožno uh, E, brať tak ako veľký koncern, ktorý má viac ako 100 tisíc zamestnancov. Takže tam je veľmi ťažká otázka toho vymedzenia a budeme sa musieť snažiť nájsť k tomu politické kompromisy. Poznámky k tomu už ďalej nie sú, takže všetkým srdečne ďakujem a dostávam sa k bodu 7 a slovo má pani spravodajkyňa Diana Wallis. Nech sa páči. Uh, very... Ďakujem veľmi pekne, predseda ktorá sa, ktorá sa týka to nevyriešeného bodu z narenia RIM 2. Uskutočnilo sa viacero výmen názorov. No a skutočne návrh správy bol predložený na poslednom zasadnutí. Len to na rekapituláciu je medzera v rámci RIM 2 medzi právom, ktorý sa týka nezmluvných vzťahov, no a Tie rozdiely sa týkajú práva o osobných o právach na osobnosť. No a je to tá dôležitá rovnováha medzi medzi právami na informáciu a osobnými právami alebo individuálnymi právami. A v prípade ohovárania a ešte zložitejšie to je v období moderných eh, médií a sociálnych sietí. No a nám sa podarilo po mnohých úvahách a tvrdej práci a konzultáciách predložiť istú podobu nejaký pravidel pre konflikta a práva alebo zákonov, ktorým sa vytvorí rovnováha v týchto prípadoch. Prečo nám to trvalo tak dlho a prečo to urobíme teraz? No už trvalo to tak dlho preto, lebo je to veľmi zložitá otázka. V súčasnosti získava čoraz vyšší význam, ale dôležite, vyššiu dôležitosť, a pretože tou tzv. E, turistikou kvôli zodpovednosti e, sa presúvajú jednotlivé prípady. No a toto je teraz otázka, ktorá, otázka ktorú rieši naša vláda do istej miery už vyriešila, avšak nemyslím, že sa ten celý problém vyrieši, pretože to znamená obrovské náklady na súdne konanie vo Velse a Anglicku. Ale je to veľmi veľký program, pretože účastníci súdneho konania sa obávajú veľmi vysokých náhrad za e, vzniknuté škody. Čo týka médií z Anglicka a Walesu a z iných súdnych systémov, tak tie majú obavy z toho, e, čo oni vidia ako zákon o ochranu osobných údajov alebo niečo podobné v iných krajinách, čo môže mať e, negatívne dopady na tlač. Chceme teda vytvoriť istú rovnováhu, avšak v situácii, kde len veľmi nedávno všetky naše krajiny podliehajú v rámci Európskej únie. zákonu alebo nariadeniu z charty základných práv, ktorá hovorí aj o ochrane osobných údajov, aj o tlačovom zákone, v mediálnom zákone. Takže to platí vo všetkých našich krajinách, ale je jasné, že by bolo dobré, aby, by existovali nejaké konkrétnejšie pravidlá. Takže v tom mnohých úvahách tie to pravidlo, ktoré som predložila, vychádza z zákonu a osoba, ktorá alebo obeť, ktorá žiada kompenzáciu, vychádza im v ústretí, ale umožňuje výnimky z toho, ak osoba, ktorá šíla nepravdivé informácie, čo väčšinou bývajú médiá, nemohla predpokladať, odôvodne predpokladať, že v tej konkrétnej krajine a v tom konkrétnom prípade sa na to e, vzťahuje zákon. Takže by to bolo spravodlivé, to spôsob, ako to funguje. No a, a veľmi podobne to e, sleduje pravidlá v rámci Brusel 1. Takže žalobca môže žiadať uplatnenie práva v rámci jedného sú, súkromného, teda e, právneho sektora, ak to však urobia, tak už musia zotrvať v tomto jednom, v tomto jednom systéme. No a novinky sa týkajú e, práva na odpoveď, čo je veľmi nové e, tlačí a to treba riešiť v súlade so zákonmi príslušného súdneho systému právneho systému. Takže vytvorili sme takéto pravidlá, no a snažili sme sa podnetiť diskusie, no a zná sa, zdá sa, že tento návrh má dostatočnú mieru podpory, ale okrem toho, a to je veľmi dôležité podľa mňa, sme predložili návrh, že by mal, mali existovať isté dlhodobé informácie v rámci nejakých alternatívnych eh, eh, investície do alternatívnych riešení sporov, hlavne hm, s ohľadom na nové médiá. Takže to je druhá časť návrhu správy. No a myslím, že kolegovia poznajú moju podporu mediácie a alternatívnych riešení sporov. Ja si však myslím, že to je veľmi dôležitá súčasť prípadov, keď často bežný človek sa stane súčasťou veľmi komplex, no, komplikovanej situácie a cíti sa znevýhodnený v prípade podávania žaloby alebo sťažnosti a odškodnenia. No a tiež úplne povedané, niekedy menšie médiá ako tlače alebo informačné médiá e, sa cítia pod tlakom a myslím, že oni by tiež veľmi privítali takýto prístup, ktorý vytvára možnosť vyriešiť problémy. Skúsenosti ukazujú, že sa dá aj mimo súdnou cestou bez veľmi nákladného súdneho procesu. E, Takže áno, je to návrh na konflikt tradičných a, a, právnych predpisov. Takže dúfam, že pôjdeme v súlade s dohovorom. No a ďalej je tu myšlienka istej formy mediácie alebo mimosúdneho e, riešenia konfliktu. Dobre, ďakujem pekne. Teraz kolegyňa Lichtenberger. Ďakujem pekne. Ja to považujem za veľmi zaujímavú myšlienku a treba sa ňou konkrétne zaoberať, pretože práve tie nespravodlivé situácie medzi občanmi, ktorí sa vyznajú v právnych záležitostiach a medzi nejakým lokálnym časopisom, ktorý tieto možnosti nemá, čo vedie k procesu alebo konaniu, ktoré nie je vždy pozitívne. No a preto je veľmi dôležité, aby sme pomohli tomu bežnému občanovi, ale všetci, ktorí majú eh, vymoženosť a prístup eh, k právu, eh, dostanú v podstate zákon alebo zákaz vydávania informácií. No a ja myslím, že nové sociálne siete a nové médiá sú na tieto otázky, možno viac ako my cítime. Ľudia si uvedomujú, že má vplyv, ak nie, nejaký obyčajný občan je na nejakej zverejnenej, alebo je zverejnená jeho fotografia a tak ďalej. To si ľudia uvedomujú. No a preto rastie zodpovednosť a vydať čo najlepšiu právnu úpravu a myslím, že sa nám to aj darí. Ďakujem pekne, kolegyňa karty. No ja myslím, že tak ako vždy, ďakujem pani Wallis za e, detailnú a odbornú prácu v tejto oblasti. Je to skutočne veľmi komplexný, komplexná problematika a všetci si myslíme, že treba chrániť občanov, žurnalistov a vydavateľov pre zneužitím systému, ale treba tiež zaistiť slobodu tlače, prejavu a prístup občanov k informáciám. No a, e, treba hľadať rovnováhu a to je v podstate tá najproblematickejšia záležitosť teraz. Myslím, no že teda nám sa veľmi páči myšlienka, a ktorou, ktorou vyjadruje spravodajkňa. Ja osobne to podporujem a zaujíma ma tiež potenciál riešiť niektoré veci mimo súdnou cestou, a hlavne aby spravodlivosť eh, nemohli využívať len tí bohatí. A mimosúdne vyrovnanie je často eh, veľmi dobrou cestou. Otázka, otázka je, ako to dosiahnuť. Nechceme forum shopping, eh, čo by narušalo akékoľvek dohody dosiahnuté. No a myslím, že hlavným problémom je, ako nájsť jednoduché fungujúce riešenie, ktoré by malo e, veľkú podporu parlamentu aj členských štátov. Mám v podstate len jednu otázku k odseku 3, e, keď vydavatelia môžu e, podať odvolanie a žiadosť o riešenie v rámci iného právneho systému, ale v tom, ktorom majú, ktorom majú sídlo. Ja, mňa by zaujímalo, či sú tu nejaké nevýhody a nepriaznivé dopady na vydavateľov. No, je to veľmi nepríjemná situácia, ktorú by som chcela predísť, aby samozrejme mnohé z týchto prístupov sú globálne. Často sa publikácie zverejňujú na internete. Pani, už sa tu hovorili o uverejňovaní informácií materiál na internete, kde zodpovednosť, aj osobná zodpovednosť je veľmi komplexná. Táto otázka, tá problematika je veľmi komplikovaná. Ceníme si prístup správodajkyne. No a ja veľmi rada pomôžem pri riešení ďalších otázok. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz kolegyňa Wikström. Ďakujem, predseda. Je veľmi zaujímavé, že dnes hovoríme o slobode prejavu myslenia, keď všetci v Európe hovoria o Václavovi Havlovi, o tom, čo urobil pre slobodu prejavu a myslenia. On tvrdil, že otvorenosť a láska vždy zvíťazia nad nenávisťou. Dnes sa nad tým zamýšľame, čo to vôbec znamená. Aj kampane a veci, ktoré vidíme na internete, internetová šikana a tak ďalej, to všetko dnes beží oveľa rýchlejšie ako v minulosti v bulvárnej tlači, keď sa vedli kampane proti eh, nejakým známym osobnostiam. Teraz vidíme, že ohováranie, nenávisné kampane nájdu počas, len počas niekoľkých hodín množstvo podporcov Myslím, že návrh spravodajky je dobrý a chcela som len dodať aj, že je veľmi dôležité, aby sme sa zaoberali novými médiami, sociálnymi sieťami a predpokladmi a možnosťami, ktoré sa tu vytvárajú. Ten prístup eh, k slobode myslenia, ten sa dá využiť aj na nebezpečné veci, ako je internetová šikana. No a, a tie sa šíria skutočne rýchlosťou svetla. A to sa netýka len nejakej, nejakej zraniteľnej mládeže, ktorá na školách zažíva veľmi ťažké krušné chvíle a ktorá sa veľmi kruto ohovára. Ja myslím, že mali by sme využiť všetky mechanizmy a centrum by možno mohlo mať aj úlohu zaoberať sa novými sociálnymi um, sieťami a médiami a preveriť, čo to znamená. Ja pokladám za dobré, že sa tým vôbec zaoberáme a že ideme smerom, ktorý je moderný a ktorý je zameraný na zmierenie a treba ísť ďalej. Len myslím, že toľko som chcela prispieť do diskusie. Ďakujem. Ďakujem pekne ešte raz pani Lichtenberger. Áno, ja by som k tomu snad len dodala, že v rámci týchto otázok treba veľmi dobre diferencovať je rozdiel, či si niečo prečítam na blogu, alebo v celonárodnom denníku, alebo v nejakom regionálnom, regionálnych novinách. Ak to, si to prečítam no, v novinách, tak to má podľa mňa vyššiu, vyššiu eh, dôveryhodnosť ako niečo na bloku, blogu. Takže aj ten účinok je iný. Ja už mám skúsenosti s kampaňmi na internete, ale treba veľmi rozlišovať medzi novými ako Bild, Kronenzeitung alebo The Sun, pretože sú tu systematické rozdiely nie len v otázkach prístupu k právu, ale aj účinnosti. No a čo sa týka vnímanej dôveryhodnosti, treba to, aby to zohralo úlohu. Ak to všetko prejde jedným sitom, tak zasiahneme aj tých nesprávnych kolegyňov Volis. Ďakujem pekne, som veľmi vďačná kolegom za ich komentáre a myslím, že tým, že predkladáme návrh na stôl, možno začíname sa sústrediť na to, čo môžeme najlepšie urobiť alebo naopak neurobiť. Keď sa vrátim naspäť k štúdiám, ktoré komisia vypracovala po tom, čo mali čas pozrieť sa na tento problém pod, po tom, ako vstúpil do platnosti RIM 2, štúdia dospela k názoru, že vstupom do platnosti dohovoru akéhosi európskeho nástroja bol priestor ak by sme mali dostatok odvahy sa tomuto venovať, venovať sa tomu ako horizontálnemu nástroju v súvislosti možno so smernicou o mm, elektronickom obchode a že by sa dokázal vytvoriť komplexný nástroj, ale vidím, že tu bola určit, boli tu určité výhrady kvôli ťažkostiam, ktoré sú s tým spojené, ale ja som otvorená a zaujímavá či niekto bude predkladať pozmenujúce návrhy. Je tu pre nás možnosť, hoci momentálne ja sa snažím o vyvážený príspevok v veľmi zložitej oblasti, snažím sa skúmať možnosti toho, ako by sme mohli toto spojiť s ADR, ale štúdia sa um, dospela do takéhoto záveru, že tu zrejme je priestor, alebo bude v budúcnosti a je to pre nás aká, akási východisková pozícia. Pani McCarthy, vy ste hovorili o tom, či toto bude rizikové. Zvyčajne médiá sa riadia svojimi vlastnými e, zákonmi Neviem, či toto je výrazom nevyhnutnej rovnováhy, ale som si istá, že ak sa na to podrobne pozrieme, tak e, e, vlastne otvárame dvere pre prípadné ťažkosti Čiže s veľkým záujmom očakávam pozmenujúce návrhy kolegov. Termín ich predkladania je niekedy v januári 10 takže dúfam, že každý bude mať dostatok času na ich formuláciu a ďakujem kolegom už teraz za ich komentáre k tejto veľmi zložitej problematike. Ďakujem. Takže. Ďakujem pekne. Ako som hovoril, lehota na pozmeňovacie návrhy 10. január 2012, teraz body 8 a 9, ale nie je tu pán Karim, ale je tu pani Lichtenberger, to znamená, že aj tak začneme. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Report o implementácii komunitárneho práva je pre mňa naďalej eh, jeden z hlavných cieľov pozornosti, alebo jeden z tých bodov, ktoré v súčasnej praxi Európskej únie vyžadujú najväčšiu pozornosť, pretože e, zistujeme, že síce poklesol počet zistených porušovaní predpisov alebo e, zistení o týchto porušeniach, ale to pre mňa ešte neznamená faktický doklad toho, že komunitárne právo je lepšie implementované, ale ide tu len o to, že určitými mechanizmami sa tak povediac už nedá sledovať toľko alebo tak rýchlo, keď dochádza k porušovaniu. A v určitých oblastiach sa to prejavuje. Tento dôkaz mi ešte chýba. Nevidím, že by sme pri aplikácii európskeho práva a snažím sa to sledovať veľmi podrobne, ako sa to deje v rôznych členských štátoch, teda nevidím, že by sa aplikácia až tak zlepšila. Vidím, že pre sťažovateľa je cesta ťažšia a netransparentnejšia a preto žiaľ musím konštatovať, že tak povediať zo strany komisie na to, čo sme nastolili ako otázky v širokej minulej správe, že tam tie odpovede chýbajú. A toto by som si skutočne prijala, aby sme pre pokračovanie diskusie tu skutočne dostali odpovede na tieto otázky. Ja to pokladám za nevyhnutné, pretože e, kolegovia, my všetci pracujeme s enormným nasadením na vytváraní regulatívov v rôznych formách. 15 krát sa stretneme na rokovanie v trialógu. Zamestnávame celé štáby v členských štátoch. My sami pracujeme, e, získavame expertízy, robíme vypočutia, potom to v celé vstúpi do platnosti a jednoducho sa to ignoruje. Tak toto nemôže byť každý štát sa bude usilovať svoju vieryhodnosť zvyšovať tým, že to, čo kedysi schválil, bude aj sledovať pri používaní a bude to kontrolovať. Keď sa toto už nebude robiť, tak potom bude mať problém s našim enormným pracovným nasadením ktorými sa snažíme vytvárať múdre úpravy pre našich európskych občanov, ktoré sa potom e, dajú odstaviť bokom a nikto sa o to nestará, pretože možno nejaký formálny list zo strany komisie príde na nejakú sťažnosť a potom už človek dlho nič, ďalej nič nepočuje. Teda podľa môjho názoru ja som skôr smutná z toho, že E, tieto veľmi dobré prediskutované otázky alebo podnety neboli zodpovedané. A preto si myslím, alebo prajem si, aby tu komisia ešte podala tie odpovede. Toto by pre nás mala byť nutnosť. Ide tu o vieryhodnosť. Vytvárať pekné pravidlá, ktoré sa nedodržiavajú, to je to, čo sa dá vidieť na tých príkladoch prečítajte si čínsku ústavu a porovnajte ju potom s praxou prenasledovania vo veci slobody názorov. Prečítajte si, čo ja viem, maďarskú ústavu a porovnajte ju s tým, čo sa tam momentálne deje. Uvidíte teda, že sú tam veľké rozdiely a to je otázka vieryhodnosti pre nejakú štruktúru. Či a ako bude zaobchádzať s vecami, ktoré sa nerobia v tom zmysle, ktorý by zodpovedal dlho prediskutovaným a prijatým úpravám. Tri inštancie pracujú na jednej úprave. Trvá to rok, dva s nekonečným nasadením zdrojov a potom sa to celé ignoruje. Teda, kolegovia, apelujem na vás a apelujem predovšetkým na komisiu, naša vlastná práca a tu musíme brať vážne, pretože vidíme deficity v exekutíve alebo chybné aplikácie. Musíme sa na to bližšie pozrieť a nemôžeme sa spoliehať na to, e, že určitými zmenami v sledovaní porušovania predpisov oficiálne poklesl počet toho porušovania alebo tých porušovaní ale s kolegom Karimom by som tu koncom februára chcela urobiť jedno vypočutie, pretože to, čo chceme, čo chceme všetci, to je e, lepšia implementácia, to je e, lepšia realizácia komunitárneho práva. Nerobí sa to ľahkomyselne, to právo ale ide tu o jeho e, lepšie zavádzanie, lepšiu implementáciu, lepšie spracovávanie ťaž, sťažností, lepší monitoring. To je tiež veľmi dôležité, pretože pri aplikácii za istých okolností môžeme vidieť, že v niektorých oblastiach sme niečo neurobili správne. Je to neaplikovateľné, alebo sa to prehnane aplikuje a má to negatívny vplyv na tú tému. Takže potrebujeme lepšiu implementáciu komunitárneho práva, ľudia sú stále mobilnejší, hlavne mladí, a oni majú právo v európskom priestore mať právnu istotu a zrozumiteľné právo a aplikované právo, tak, aby ich nové potreby, ktoré naši starí rodičia, ktorí sa pohybovali možno v okruhu 30 kilometrov, v týchto dimenziách nemali. Takže ešte raz iba taký stručný náčrt tej témy teraz a dúfam, že zo strany komisie buď dnes alebo písomne všetkým členom výboru pre právne záležitosti niečo príde a bude tam to, čo plénum e, rozhodlo minulý rok. Pretože si predsa len myslím, že my ako kolegislátori máme právo na to, aby sme boli dostatočne informovaní o myšlienkach, ktoré panujú v komisii. Ďakujem. Ďakujem, pani kolegyňa Vikstra. Ďakujem pekne. Myslím si, že je veľmi dôležité viac sa sústrediť na európsku pridanú hodnotu prostredníctvom európskej legislatívy. A myslím, že by bolo zaujímavé bližšie sa pozrieť pani Lichtenberge na uplatňovanie európskych zákonov v členských krajinách. Mali by sme sa sústrediť konkrétnejšie na jednotlivé prípady. V budúcnosti pre nás e, bude dobré, ak budeme predpokladať, e, e, že vzhľadom na vysokú úroveň diskusie o eurostabilite a na nedávne dramatické udalosti toto bude aktuálna téma. Myslím, že by sme tiež sa mali viac sústrediť na dopadové štúdie, zabezpečiť to, že hodnotenie smerníc pokrie aj komplexné štúdie, ako sa smernica uplatňovala v rozličných členských krajinách aby sme identifikovali nielen tie najväčšie problémy, ale aj prípady malých, menej dôležitých eh, problémov a rozdielov pretože problémy sú vždy spojené s detailami a teraz citujem pani Lichtenberger, inteligentné pravidlá pre európskych občanov, ty si to zaslúžia. Ďakujem, Diana Wallis. Ďakujem, pán predseda, ďakujem pani Lichtenberger. Možno by som mohla hovoriť o spojenej téme. Hovorili sme o tom v minulosti, eh, o zabezpečení toho, aby komunitárne eh, právo bolo eh, monitorované. Na to musia naši občania tieto práva, toto právo pochopiť a v, v spolupráci s komisárkou Valstromovou sú tu Mm, zhrnutia občanov, ktoré prichádzajú na začiatku legislatívneho procesu a veľmi často sa legislatíva mení počas tohto procesu a je to normálne a prirodzené. Znamená to, že občania potrebujú niečo rovnako jednoduché a pochopiteľné aj na konci a možno, že e, tento sumár, ktorý začína na začiatku, e, by mal byť iný na konci. legislatívne zhrnutie, niečo takéto mám na mysli. Ako veľmi je to pochopiteľné pre občanov, to neviem, ale podľa mňa je to niečo, čo by sme mali preskúmať a zabezpečiť, aby to bolo um, zrozumiteľné pre občanov, pretože začiatok a koniec legislatívneho procesu sú dôležité okamihy, uh, a občania potrebujú pochopiť, na čo sa zameriavame, o čom sú zákony, aký je konečný produkt, aby to bolo primerane kontrolovateľné zo strany všetkých. Ďakujem. Na záver ešte raz pani Lichtenberger. Áno, srdečne ďakujem za tie podnety. E, pokladám to za dôležitú otázku. Zrozumiteľnosť je obrovským problémom. E, sama som to pri tvorbe zákonov zažila pri vytváraní tyrolského stavebného poriadku, ktorý je formulovaný tak, aby aj jednoduchší stavebníci dokázali niečo pochopiť ktorí zriadujú polnohospodárskú účelovú stavbu. To je pravda. S týmto opisom legislatívneho procesu, keď e, pôvodná správa bola veľmi dobrá a potom, tak povediac, potrebujeme dve opis toho, čo parlament a rada zmenili zrozumiteľnými slovami, ale potrebujeme predovšetkým potom aj veľmi dobrú záverečnú právu. A čo je v skutočnosti upravené, čo je upravovaná matéria, aké sú lehoty na implementáciu, pretože ľudia sú potom úplne zneistení. Vezmime si smernicu o vodičských preukazoch. Na základe tlaku Belgická, Nemecká a Rakúska bola vybavená prechodným obdobím 17 rokov, takže v niektorých štátoch to platí, v niektorých nie, v niektorých možno, alebo sa na to ani tak veľmi nepozerá a to jednoducho vedie k deficitom e, pri aplikácii, pretože tu nebolo jasne stanovené v procese rokovania. E, nebolo tu z môjho pohľadu prijaté ústretové riešenie pre občanov, pretože to nie je zrozumiteľné, keď každý čaká a pýta sa, musím to teraz implementovať, alebo možno ani nie, a koľko vodičských preukazov budeme mať v roku 2020 ešte v Európe rôznych. Teda toto všetko pre mňa je napríklad jeden z týchto bodov, kde je potrebná aj spätná väzba pre zákonodárcu, pretože tá aplikácia už nebude vôbec kontrolovateľná, keď bude o 17 rokov neskôr a všetky štáty v tej dobe prechodné lehoty budú robiť, čo chcú. Alebo z časti iba niečo budú aplikovať, ale také veci, čo sa im nebudú páčiť, nie. Alebo sa budú snažiť hľadať nejaké východiska. Takže tu sú možnosti ktoré aj pre nás sú dobrým zrkadlom. A je to akýsi monitoring s predpokladom, v Nemčine sa tomu hovorí, že podliehajúci právu musí chápať, čo vôbec bolo rozhodnuté a, a čo sa tým myslelo. Takže ja si myslím, že v Nemčine aj v Rakúštine existuje to slovo človek podriadený zákonu. Dobre. Napríklad e, účastníci nejakej podpory. Ale skutočne si myslím, že je to dôležitý bod a máme tu ešte pána Stutlia z komisie, tomu by som ešte k tomu chcel dať slovo. Much, Ďakujem pekne, pán predseda. Som veľmi rád, že tu dnes môžem byť a zastupovať komisiu ako predseda oddelenia, keďže tu nemáme predsedu nášho DG. Po predošlých príspevkoch je veľmi jasné, že parlament eh, má rovnaké pocity ako komisia. My si myslíme, že je veľmi dôležité uplatňovať európske zákony a táto správa teda nevyhnutne môže pokryť eh, túto oblasť veľmi všeobecne, celú škálu, aký ale účelom je, aby sa vyvinula iniciatíva komisie spolu s členskými krajinami a zabezpečila sa primeraná implementácia práva. Ukazuje sa rozsah e, korešpondencie, ktorú komisia vyžu, využíva e, na komunikáciu so, s občanmi. Je tam niekoľko Um, je to teda veľký rozsah e, a dohody, ktoré sme zaviedli v členských e, krajinách e, v rámci európskych pilotných projektov, aby sme vyriešili problémy čo najskôr pre občanov a podniky. Ukazuje sa aj proces pri porušení pravidel. V prípade, že tieto pilotné projekty neúspejú a tieto majú dobré výsledky, ukazuje sa, že implementujeme plány preto, aby sme spolupracovali už s členskými krajinami a zabezpečili primeranú implementáciu. Ukazuje sa, že Um, pokiaľ ide o transponovanie smernice, tam postupujeme rýchlo, odkedy sa vypracovala táto správa, boli tam prvé komunikácie so súdmi a bolo požiadané o finančnú nápravu. Na prvom stupni súdu ukazuje sa, že spolupracujeme s pracovnými skupinami v členských krajinách na celej škále aký, aby sme zabezpečili uplatňovanie práva. A hovorí sa o pravidelných správach, e, ktoré veľmi často zákonodarca vpisuje do legislatívy a E, to sa vyžaduje každých 4 až 5 rokov potom, ako sa legislatíva implementuje. A pracujeme aj na krokoch v oblasti hodnotenia, ex post, teda o tom, ako dané nariadenie funguje a samozrejme dopadové štúdie a celý proces, ktorý sleduje ďalší rozvoj, vývoj v legislatíve, aby sa vyriešili problémy, ktoré sa vyskytujú v procese uplatňovania uh, takisto aj health checks alebo fitness checks. Um, tu sme mm, veľmi spokojní, ako veci napredujú a veľa ďalších nástrojov, pokiaľ ide o oblasť voľného pohybu. Sami sme zaviedli uh, nástroj odvolania, aby sa občania mohli priamejšie obrátiť uh, a využiť možnosti, ktoré im právo ponúka. Myslíme si, že je tu celá škála opatrení, ktoré sa uplatňujú a v našej správe sa snažíme hovoriť o vážnej snahe, ktorá sa vyvinula preto, aby toto primerane fungovalo. Nehovoríme, že sme dosiahli všetky naše ciele, e, ktoré dúfame dosiahnuť, ale pracujeme naozaj tvrdo na tom, aby sme dosiahli maximálny počet týchto cieľov. Parlament nás požiadal, aby sme mali e, pravidelnú štruktúru v našich výročných správach a te, preto správy a štatistické informácie sú naozaj pravidelné. Nehovoríme, že, alebo netvrdíme, že celý ten rozsah um, procesov pri porušení pravidel tento rok um, dosiahol svoj plný potenciál, ale uh, hľadáme lepšie a odlišné metódy a uznávame, že ešte stále máme veľa ťažkostí v transponovaní smerníc, pretože ten objem sa zväčšil spolu s objemom e, dátumov na transponovanie a preto musíme si vybrať priority a identifikovať kľúčové problémy, ako som povedal, e, členské krajiny sa dostávajú pred súd, sú tu prvé finančné pokuty. Takže ja by som na záver povedal, že intenzívne pracujeme, pracujeme tvrdo. Túto správu sme vypracovali s veľmi podrobnými prílohami a informáciami pre tých, ktorí eh, zaujímajú jednotlivé prípady, jednotlivé sektory a táto zhrňujúca správa schválená komisiou je celkovým prehľadom súčasnej situácie. Ďakujem pekne. Okay, danke. Ďakujem. Naše návrhy správy budú predložené v marci a prediskutované a potom uvidíme ďalej. Je to téma, ktorá sa každý rok objavuje s novou aktuálnosťou. Prerušujem schôdzu na dve minúty, lebo musíme vypnúť kamery a ako náhle sa to technicky zrealizuje a video screening sa vypne, tak budeme hneď znova pred, pokračovať, takže dve minúty.